Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali najskôr. Chcem poďakovať pánovi Junkerovi, ktorý je dezignovaným kandidátom zo strany Rady na predsedníctvo Európskej komisie. Teda ďakujeme mu za to, že prijal naše pozvanie do ALDE Najskôr chcem Jean-Claudovi povedať, že sme veľmi radi, že sa takéto rozhodnutie prijalo zo strany Európskej rady, pretože zo začiatku nebolo ešte veľa ľudí, ktorí by verili v tento postup a ALDE spolu s dvami, s dvomi ďalšími stranami ALDE a demokratickou stranou e, prijali rozhodnutie postporiť e, tento proces kedy tu máme špecifický nemecký výraz, ktorý vstupuje do našej e, teda špičkového kandidáta, kedy bolo nevyhnutné dať možnosť voličom priamo si vybrať, alebo nepriamo si vybrať e, svojho predsedu komisie. Sme teda veľmi radi, že po drobných e, ťažkostiach, neviem ako by som to e, inak opísal, Teda Európska rada e, sa rozhodla, že vás predstaví ako predsedu komisie. Po druhé, Teraz sme v druhej etape tohto postupu, čiže schvaľovanie zo strany Európskeho parlamentu. No a ja neskrývam, že samozrejme ALDE, ktorá je súčasťou proeurópskej väčšiny v Európskom parlamente, čo sme dokázali aj minulý týždeň, keď bolo potrebné zvoliť predsedu parlamentu, podpredsedu. A my sme eh, teda tí, ktorí sa plne angažujú v tejto proeurópskej väčšine, či už ide o tie portfólia v komisii. Dúfame, že te, teda budeme mať dôležité témy, ako aj to bolo v minulej komisii. No a po druhé, aj pokiaľ ide o obsah ten obsah. To je dôvod, prečo sme e, vašim kolegom poslali dokument z obsahujúci rozličné otázky konkrétne k tomu, aká bude tý, tá cestovná mapa ďalších piatich rokov a snažíme sa od vás získať e, nejakú informáciu o tom, o tak, akom si zlome alebo prelome oproti minulosti. Mali sme pocit, aj pán Baroso teda, ehm, že že počúva oveľa viac e, pán Baroso radu ako parlament. E, niekedy máme v parlamente veľmi konkrétne stanoviska a nehovorím, že komisiu to nezaujímalo, ale pán Baroso napríklad, napríklad e, hospodárska správa, teda tento balík, Komisia vypracovala vynikajúci dokument. My sme asi 10 krát e, požiadali komisiu, a teda predsedu, aby e, tento balík predložil ako legislatívny balík. A nikdy sa to nestalo, pretože e, nebola dohoda s niektorými členskými krajinami. Samozrejme, toto akceptujeme, ale oproti rade parlament je tiež dôležitá tá inštitúcia. A teda my sme dúfali, um, už od samostatného začiatku, že budeme mať predsedu komisie, ktorý bude mať odvahu čeliť členským e, krajinám alebo stretnúť sa s nimi, i, e, využiť právo iniciatívy, e, ktoré je také dôležité pre komisiu. Po druhé, a potom vám hneď dám slovo. Vytvorili sme postup, kde budú konkrétne otázky našich kolegov k ktoré vám položia. Sledovali sme aj eh, vašu cestu u socialistov. Neviem, či my toto prežijeme, či sa s tým teda um, stotožníme. Keď budem v EPP, tak potom sa teda uvidí, hovorí pán Juncker. A mm, nepochybujem o tom, hovorí pán Ferhofstadt. Teda pracovali sme s e, touto frakciou, ktorá je väčšinová, aby sme posilnili pravidlá, napríklad pokiaľ ide o stabilitu, záchranu eura a nechceme, aby e, v dôsledku rozličných e, tlakov sociálno-demokratických, socialistických, všetka táto práca, ktorú urobil aj náš priateľ Oli Ren, aby sa to nejako stratilo ehm, ako keby sa to z ruky zahodilo. Čiže pripravili sme veľmi konkrétne otázky na vás. Mnohí eh, kolegovia, ktorých určila frakcia v prípravnom stretnutí, ale teda najskôr vám dám slovo, aby ste sa predstavili, aby ste predstavili váš program, ktorý bol distribuovaný všetkým členom tejto frakcie. Nech sa páči, máte slovo. Áno, pán predseda, milí dámy a páni, pre mnohých z vás, milí priatelia, keď sa pozerám do tejto sály, tak eh, vidím tu mnohých, tak povediať, veteránov Európy, eh, ktorí sú tu napriek teda tým hlasom, ktorý, ktoré nedovideli až tak ďaleko. A pokiaľ ide o tieto postupy, musím povedať, že som bol medzi tými, ktorí podporili novú metódu nominácií. My sme sa teda zhodli na tom, že tu budú všeobecné voľby 25. mája a že tu bude teda tento špicen kandidát, ktorý, čo nie je teda nemecký vymysel, e, ale teda ja som bol viackrát takýmto kandidátom a mm, určite to preniklo, tento výraz, do, do mnohých ďalších civilizovaných jazykov. Myslím si, že tí, ktorí nerešpektujú e, dohovory, ktoré boli uzatvorené a ktoré boli schválené národnými parlamentami, tak ako to bolo povedané, e, že Európska rada, keď e, predkladá svoje návrhy nominantov na predsedu komisie, musí rešpektovať a brať do úvahy výsledky európskych volieb. To sa stalo. Niektorí e, teda pokračujú na tejto ceste, ale je to dôležitý moment e, v inštitucionálnom živote Európskej únie, pretože Európsky parlament tým, že urobil to, čo urobil, znovu má, opätovne má svoje miesto v architektúre Európskej únie a ja som tomu veľmi rád. Chcel by som predovšetkým povedať, prečo som kandidoval na predsedu komisie. Nie preto, aby Európa zostala taká, aká je, už po dlhom politickom živote. Prečo som e, zvolil toto dobrodružstvo, keď teda nechcem prispieť k zmene? Nie som za status quo, nechcem zachovávať e, politické dohody také, aké sú, ale chcem tam, kde to bude potrebné, prispieť k vývoju Európy dobrým smerom. Bez akékoľvek arogancie eh, chcem povedať, že poznám Európu dobre. Žijem eh, v nej. Eh, bol som ministrom financií, ministrom pre prácu so Žánom v Ekofine. Viacero desaťročí som sa venoval tejto práci. Prešiel som Európou ako kandidát a znovu a znovu na mňa e, robí dojem európska rôznorodosť. Niekedy sú to nové krajiny, ale Európa je krásna. Keď by ste cestovali v Severnej Amerike, tak 3000 km vidíte to isté, môžete prejsť Amazóniu, 3000 km e, vidíte to isté. A máte pocit, že ani necestujete, ale v Európe uh, to prostredie sa mení každých 500 kilometrov. Medzi Bruselom a Luxemburskom a Štrasburgom stretnete sa s viacerými typmi prostredia, ktoré e, formujú ducha a mentalitu Európy. Takže ja som sa opätovne, tak povediať, zalúbil do tejto Európy a neskrývam to. V programe Mám e, v teda programe EPP niekoľko priorít, e, ktoré som doplnil o návrhy, e, ktoré sú skôr také moje. K, nájdete to vo viacerých dokumentov, niekoľko prvkov. Sú tam také osobné rysy, ktoré možno nie sú celkom v zhode s tými pôvodnými iniciatívami Hlavný princíp, hlavný cieľ eh, je ale bude, alebo teda bude symbolizovaným rastom, eh, symbolizovaný rastom a zamestnanosťou. Toto je uh, jasné, že Európa je zodpovedná za neúspech národných politík. Európa nie je jediným zodpovedným subjektom za politiku rastu a sociálnu politiku. Zdá sa, že sa správame, ako keby národné e, štáty neexistovali. Ja nie som proti členským krajinám. Rešpektujem ich, ich vlády, rešpektujem e, národy. Tie sú tu a e, Európa musí napriedovať napriek e, národom, tak toto je e, vyhlásenie, ktoré je milné. Treba budovať Európu so všetkými jej prvkami. Myslím si, že politika rastu nemôže existovať, keď sa budú zvyšovať deficity keď sa pozriete na verejné dlhy, nemôžeme vynakladať prostriedky, ktoré nemáme. Vždy to hovorím počas celej volebnej kampane. V každom televíznom vysielaní a e, nikdy s tým neprestanem. Tí, ktorí e, si myslia, že pakt stabilitu, že rozpočtová disciplína sa skončila, tak tí všetci sa milia. Ja chcem zachovať rozpočtovú disciplínu. Som proti excesívnym úsporám, som za rozpočtovú disciplínu. Vo svojej kampanii som bránil politiku môjho priateľa Oliho Réna, e, zatiaľ čo iní mm, sa od toho možno dištancovali. Ja som bránil Európsku radu. 19 e, rokov som bol jej členom spolu s našim priateľom budúcim komisárom. Bránil som bilanciu e, eurozóny, bránil som komisiu. Ja som bol zodpovedný za všetko. Teraz ja sám definujem spolu s mojou energiou a temperamentom e, a s mojim talentom moju vlastnú líniu. Som verný paktu stabilitu, ktorý je aj pakt, paktom stability, ktorý je paktom rasty. Myslím, že pred takými dvomi týždňami som o tom hovoril a určite ste si všimli, že Európska rada, ktorá má právo defini- definovať všeobecnú orientáciu a všeobecné smerovania, povedala, že nie je možné meniť a doplňať pady rastu a stabilitu, teda, že sa nezmení. Ale Európska rada povedala aj to, že tu že je potrebné ho reformovať. Neznamená, že by sme sa otočili chrbtom politike disciplíny, ale musíme brať do úvahy pakt rastu, tak ako bolo revidovaný v roku 2005, a brať do úvahy aj iné aspekty. Urobíme to A ak by som mal podrobne opísať e, to, čo chcela Európska rada povedať, tak pravdepodobne by sme mali stovky odpovedí. Bola by to ako keby taká pitva. A teda uvidíme, akým smerom pôjdeme. Teda e, nechceme skončiť rozpočtovú disciplínu, ale musíme využiť aj e, ten manérovací priestor, ktorý pakt umožňuje, tak ako bol reformovaný v roku 2005. Myslím si, že musíme zorganizovať rast a zamestnanosť musí byť symbolizovaná neinfláciou. Nemôžeme vynakladať prostriedky, ktoré nemáme. Veľmi úprimne verím, že ak pokročíme a vytvoríme skutočný jednotný trh, digitálny trh, ak dokončíme hlavne v sektore služieb vnútorný trh, tak vytvoríme rast a budeme generovať rast tým, e, že rozšírime trh práce vytvoríme nové pracovné príležitosti, ktoré sú budúcnosťou. Myslím si, že je potrebné vytvoriť skutočnú Európsku úniu energetiky ktorá ukončí alebo urobí koniec plitvaniu niektorých našich dodávateľov, aby sme teda mali možnosti na to, aby sa znížila naša závislosť voči ostatným. Skutočne budeme stimulovať alternatívne energie, energetickú účinnosť, ktorá je dôležitá, ale táto politika spočíva aj na znalostiach členských krajín. Európa nemôže nič robiť sama, ak členské krajiny sa na tom nebudú podielať na týchto ambíciách, ak ich nedajú k dispozícii Európe. Musí tu byť také politické presvedčenie na úrovni vlád. Ja som presvedčený, že je potrebné znovu obnoviť verejné a súkromné investície. To musí byť v súlade s ostatnými ambíciami Európy. V niektorých krajinách sa investície zmenili, e, znížili o 40 v niektorých krajinách, ktoré majú náskok, tak úroveň e, verejných investícií dosiahla úroveň, ktorá je e, nízka a musíme to obnoviť, musíme znovu naštartovať motor investícií v Európe. E, ja nemôžem rokovať s ostatnými inštitúciami, kým som nebol zvolený e, aj e, zo strany parlamentu. Ja nemám autoritu, aby som začal rokovať s EIB a ostatnými inštitúciami a ostatnými orgánmi, ale v, keď pripravujem to, čo je potrebné pripraviť, som sa kontaktovala s EIB a už čo skoro sa stretnem s jej predsedom, aby sme sa pozreli na to, akým e, spôsobom využiť disponibilné nástroje a mm, teda potrebné sumy, ako vytvoriť a využiť nové právne a finančné nástroje, aby sa obnovil ten investičný e, rast. Podstatné je, aby sme nezabúdali na to, že súkromné investície sú rovnako dôležité ako verejné Takže musíme konať na oboch rovinách. Domnievam sa, že by bolo nesprávne, ak by sme zabúdali na základné hodnoty, ktoré formovali a formujú Európu. Celú planetu sme o tom učili, tak povediac. Eh, vždy mm, radi hovoríme druhým, čo majú robiť, ale musíme mať väčšiu vôľu v to, aby tieto hodnoty boli rešpektované aj v Európe. Charta základných práv nie je len samotným textom bez dôsledkov. Zavezuje Európanov, aby rešpektovali princípy, ktoré vyplývajú z tejto charty základných ľudských práv. Aj ja si myslím, že je potrebné, aby Európska únia sa držala Európskej deklarácie ľudských práv Rady Európy. V roku 2006 som na mm, žiadosť Európskej rady vypracoval dokument a Rada Európy tam tiež figurovala. Európa musí zabezpečiť to, že sa bude držať charty Rady Európy. To bolo teda spochybnené komisiou roku 2006. Lisabonská zmluva upresnila to, že Európska únia musí sa držať tejto charty Rady Európy a mandát bol teda udelený a ja by som chcel aby sa toto zrealizovalo čo najrýchlejšie. Bol by som rád, kedy Európska únia bola sociálnejšou. Je to taký slogan, viem to, ale predsa len nesmieme zabúdať na to, že veľká časť Európanov sa odvracia od cieľov Európskej únie, pretože e, sa tu vytvára dojem, že e, sa dostatočne nestaráme alebo nezaoberáme tou sociálnou otázkou. Je potrebné, aby sme aj e, všeobecne, na všeobecnej úrovni vážnejšie brali sociálne záväzky, musíme bojovať proti sociálnemu dumpingu, proti fiskálnemu dumpingu ja ako teda luxemburský premiér teda by som o tomto nemal hovoriť, mnohí si to myslia, ale vždy, keď Európska únia bola z tohto obviňovaná napríklad v 91. v 97 sme chceli e, ošetriť a ozdraviť úspory. Ja som 10. apríla rok predtým e, oznámil koniec bankového tajomstva a ja, som, e, ja nie som teda pripravený, aby ma niekto o tomto ešte poučoval. Veľmi často opisujem katastrofálne okolnosti, v Luxembursku. Naše e, fiskálne režimy e, nie sú pre mňa tajomstvom. Ja ich veľmi dobre poznám, takže pozor na tieto otázky. Ja mám podrobné odpovede pripravené. A chcem povedať, e, že zdaňovanie podnikov sa musí robiť na základe harmonizovaných um, úprav, a teda musí sa to robiť tam, kde sa e, ten zisk generuje. Hovorím nie deluajálnej e, fiskálnej konkurencie. Tí, ktorí e, e, poznajú európske e, nástroje, budú konfrontovaní s fiskálnymi systémami, ktoré e, tiež nie sú dokonalé. E, Myslím si, že by sme sa mali pozrieť aj na otázku migrácie a emigrácie. Táto otázka je čoraz dôležitejšia. Krajiny, ktorých sa to najviac týka, týkajú sa ich tieto uh, vlny emigrácií nie sú jediné zodpovedné za zvládnutie dôsledkov tejto emigrácie. Otázka nelegálnej migrácie nie je len talianským či greckým problémom, je to európsky problém. Áno, môžeme to tak povedať, ale musíme e, sa aj my podielať na riešení tohto problému, ktorý sa týka celého Stredomoria. Musíme byť solidárnejší medzi severom a juhom pretože e, je potrebné zvládnuť dôsledky neriadenej migrácie. Mojím jediným problémom nie je len nelegálna migrácia. Mali by sme sa zaoberať aj otázkami, ktoré sú spojené s legálnou migráciou. O niekoľko desaťročí nebudeme mať dostatok pracovných e, síl a ja by som chcela, aby sme sa dohodli. Bude to ťažké, pretože táto otázka je veľmi kontroverzná na úrovni Rady ministrov aby sme sa dohodli na niektorých základných princípoch, pokiaľ ide o migráciu legálnu, tak isto je potrebné harmonizovať e, naše systémy azylovej politiky. Nie je normálne, aby tá istá téma sa riešila úplne opačným spôsobom v jednej a opačným spôsobom v inej krajine. E, 87 žiadostí je akceptovaných v jednej krajine a tá istá osoba, ktorá sa uchádza o azyl v inej krajine, má iba 1% šancu v inej e, teda v tejto inej krajine, čiže musíme sa viacej zblížiť v našich princípoch. Je to tiež otázka aplikovaných hodnot. Takže toľko to GI, keďže mám len 15 minút, niekoľko slov k, e, veľmi stručne ktoré chcem adresovať tým, ktorí hovoria, že musíme znovu zaviesť e, komunitárnu metódu e, v čase finančnej a hospodárskej krízy Európa sa stala epicentrom globálnej krízy a musíme konať urychlene spolu s mojim priateľom Oli Rénom nemôžeme e, jednoducho zastaviť lietadlo počas letu. E, alebo teda, ak to lietadlo horí a vtedy ho máme opravovať. Nie, mali sme ho opraviť ešte, keď bolo na zemi. A týmto vzdávam ho Oli Rénovi, ktorý počas tohto obdobia, ktoré bolo dramatické. Videli sme, ako keby nastal koniec sveta. Videli sme priepasť pred našimi očami a ja som veľmi hrdý, že som mohol byť súčasťou tohto projektu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jean-Claude. Takže poďme rovno k otázkam. A môj návrh je taký, aby ste položili otázku a sa zmestili do jednej minúty a potom Jean-Claude bude môcť okamžite zodpovedať a ak nesúhlasíte alebo súhlasíte, máte ešte priestor na doplňujúcu otázku následne. A v prípade, ak Jean-Claude má nejaké doplňujúce argument, tak ešte môže raz reagovať. Takže e, prosím, poprosím vás, buďte disciplinovaní, viem, že to je veľmi náročné v tomto prostredí udržiavať disciplínu, ale pokúsime sa to takto zorganizovať. No a začínam tým, že slovo dostáva Andrus Ansip ako prvý z rečníkov. Nech sa páči, Andrus. Thank you, Guy. Dear... Ďakujem, Guy, vážený pán Jean-Claude. Ďakujem vám, že ste prišli dnes popoludní a podelili ste sa s nami o aktuality týkajúce sa správy Európskej únie. Ja sa chcem spýtať na vašu druhú prioritu, energetickú úniu v Európe. Pred pár rokmi sa bežne hovorievalo, že tri pobaltské štáty boli ako izolovaný ostrov v energetickom mori Európskej únie. Vďaka financovaniu z Európskej únie teraz má Európsko oveľa lepšie energetické prepojenie so susednými krajinami a môžeme dokonca hovoriť o skutočnom zabezpečení energetických dodávok v tejto oblasti. Ale v realite naozaj potrebujeme inštalovať inteligentné rozvodové siete pre elektrickú energiu a to stojí obrovské množstva peňazí. Vieme, že máme iba 9 miliard eur k dispozícii v nástroji, ktorý sa nazýva Connecting Europe, inak skrátko nazývaný aj CEF. A navrhujeme na investičné programy partnerstvo medzi verejnými financiami a súkromnými financiami na vybudovanie týchto inteligentných rozvodných sietí. Európska únia si želá čo najrychlejšie odstranenie bariér na internom trhu s energiami. Toľko z mojej strany, ďakujem. Jean-Claude, nech sa páči. Viete, závisí to od toho, kto bude vymenovaný za komisára a ako sa k tomu postaví komisár. Ja sedím tu pred vami a ja neviem o nič viac ako vy, kto bude budúci komisár. Neviem ani, či ja budem v komisii. Viete, je to tak. A ne... Potrebujeme dobrého komisára. Aj predtým sme spolupracovali s komisárom, ktorého mám na mysli. Dúfam, že bude naďalej dobrým komisárom. Ale závisí to od presného nastavenia programov, ktoré sa predložia na investíciu, či sa aj schvália. Ja som za to, aby sme naozaj posunuli túto energetickú úniu v EÚ na vyššiu úroveň, aby sme sa presunuli do oblasti, kde sa zbavíme prekážok a kde zlepšíme prepojenie sietí a rôznych energetických kanálov, ktoré v Európe fungujú. Mali sme hĺbkovú diskusiu so zástupcami Európskej investičnej banky o verejných prostriedkoch a súkromných finančných prostriedkoch a v nasledujúcich dňoch budeme hovoriť aj o informačných technológiách v tejto súvislosti a o ďalších investičných programoch, ktoré musíme uviezť do praxe vezmem do úvahy všetky prvky návrhov, ktoré predložil poľský premiér Donald Tusk pred nejakým časom a kde sa hovorilo v týchto návrhoch o energetickej únii, všetko vezmeme na vedomie. Znamená to tiež, Žan Kohl, že budeme spoločne nakupovať, že bude politika spoločných nákupov? Nie, neviem. Naše potreby, pokiaľ ide o energetiky, energetiku, je potrebné zformovať. Musíme znížiť energetické náklady namiesto toho, aby sme nechali e, to dopadnúť tak, že nás naši dodávateľia vlastne rozdelia. Nesmieme zabúdať na to, že energetické prostredie v jednotlivých členských krajinách e, sa veľmi e, odlišuje. V niektorých krajinách máte verejné podniky, iných sú to súkromné, v niektorých ďalších súkromné a verejné, v niektorých e, krajinách e, e, ak súkromné firmy sa dokážu zasobovať za lepšiu cenu, tak neviem, prečo by sme im v tom mali brániť. Pán Telička. Ďakujem, Guy, za slovo. Možno si ma nepamätáte, Jean-Claude, ale pred pár rokmi sme sa stretli v Štrásburgu v budove Winston Churchill na kávu a ja som vtedy sa pokúsil dosiahnuť Mission Impossible. A vy ste neboli so mnou veľmi spokojní, možno to stretnutie si preto nepamätáte, ale prebrali sme si niektoré témy, ktoré sa týkajú, týkali aj energetiky. Ja som napríklad za to, aby sme e, nastolili energetickú úniu, siete, doprava, to sú záležitosti, ktoré, ktorými sa zaoberám, ale musím povedať, že naozaj v doprave ešte stále nefunguje jednotný vnútroeurópsky trh. Musíme dokázať v praxi e, uplatniť existujúcu legislatívu tak, aby sa z krajiny do krajiny VEU dalo prepraviť bez bariér, bez problémov. Súčasná komisia ešte stále prekonáva politické e, prekažky, čo sa týka dopravy, so všetkou úctou k pánu Kalasovi. Uh, ale ako si vy konkrétne predstavujete implementáciu TNT sieti a ako si predstavujete presadzovanie v praxi všetkých tých balíčkov, ktoré sme legislatívnych prijali? A čo sa týka otázky presadzovania práva v praxi, tu máme zase ďalší problém, administratívne bremeno. Byrokratické prekážky. Myslím si, že ak by sme mohli znížiť tieto byrokratické administratívne prekážky a papierovačky, už by Európa pracovných miest a Európa rastu existovala pred niekoľkými rokmi. v politike dopravy chcem pripomenúť, že to je jedna z najstarších európskych politík. Ale je pravda aj to, že počas 10 ročí jednotlivé komisie sa nezaujímali o túto tému. A dokonca tam bol, eh, bol určitý súdny postup proti komisii v politike dopravy, teda komisia pred touto eh, romantizovala Európu. A nebolo možné nastoliť jednotlivé balíky, ktoré by viedli teda k tomuto cieľu. Áno, Delor e, zrealizoval polovicu toho, čo bolo potrebné zrealizovať. A teda skutočná politika dopravy sa začala formovať až po touto komisiou a tie prekažky, ktoré existujú, ktoré pretrvávajú, musia zmiznúť. Nebude to jednoduché, pretože sú tam veľké prekážky a rozdiely medzi krajinami a dopravnými sieťami sú značné ale politika dopravy a, a odstránenie tých prekážok, ktoré existujú, je súčasťou politiky rastu ktorá v takom širšom slova zmysle, pretože to zvyšuje mobilitu európskych e, pracovníkov a ja nechcem, aby sme ohrozili voľný pohyb zamestnancov, pretože to by bol taký atentát na slobodu pohybu. Je to potrebné brániť spolu teda s tým, čo definujú rímske zmluvy. Súhlasím teda s tým, že jednotlivé siete musia byť také, že politika dopravy e, bude poznačená takým novým elanom. E, ako GY a ja si myslím, že musíme odbyrokratizovať Európu. Áno, Európa musí byť väčšia, e, malé veci, veľké veci, ale ja si myslím, že to hovorím už 10 rokov. Nie je pravda, že sa nič neurobilo. E, neurobilo. Súčasná komisia e, v úvodovkách e, zrušila 6000 textov, ktoré boli nadbytočné, nemali obstatnenie. A debirokratizácia, tak ako ju implementovala doterajšia komisia, znamená, že máme tú pridanú hodnotu 32 miliard eur. Takže, že sa nič nepovedalo, nemôžeme povedať, ale musíme v tom pokračovať v tejto ceste. To som mal v úmysle už v roku 2004, ale teda odmietol som e, byť predsedom komisie v roku 2004. Aj GI ma o to žiadal, aj ostatní premiéry. Podporil som kandidatúru GIA, ale uh, belgo-luxemburské e, priateľstvo e, voči e, Británii. My sme teda toho obeťami, ale dnes sme s tým spokojní. Ďakujem. Pavel, chcete sa k tomu vrátiť? Uh, it's, it's that... Myslím si, že je jasné, že Barosová komisia sa snažila naozaj znížiť administratívne bremeno. Ja som 8 rokov bol členom Štojbergovej skupiny, ale úprimne za ostatné tri roky sa komisii minula para na túto ambíciu, takže tá, tie administratívne prekážky stále existujú. Ďakujeme. Slovo má pán Guga. K ďalšej téme. Ďakujem za slovo. Bol som veľmi rád, keď ste spomenuli digitálny vnútroevropský jednotný trh. Myslím si, že to je oblasť, v ktorej potrebujeme venovať väčšiu pozornosť. Pozrime sa na Estonsko. Majú tam digitálne občianstvo, majú virtuálne občianstvo. To je neuveriteľný úspech pre takú malú krajinu, aby bola takto ďaleko vo vývoji. My v Európe, keď sa pozrieme na veľké krajiny, sú v tomto veľmi neefektívne, neuveriteľne zaostale sú tieto krajiny. Internetová rýchlosť v Litve alebo v Estonsku, rýchlosť internetu je v porovnaní s Francúzskom alebo dokonca s, Ber- s Belgickom, naozaj oni sú ďaleko vpredu. Virtuálne občianstvo je pre občanov veľkým benefitom. Pozrime sa na konkrétne projekty, konkrétne úspory. Treba sa zamerať na to, čo reálne ľudia chcú, to, čo sú benefity osoch pre nich. Preto potrebujeme komplexnú stratégiu pre digitálne hospodárstvo. A kedy ju budeme mať? Aký dátum, akú lehotu dávate na úplne kompletnú, komplexnú stratégiu digitálnej Európy, hospodárstiev v Európe. To je otázka čísel. My naozaj bojujeme, bojovali sme s Barosovou komisiou v tejto téme a v podstate na konci umožnil, aby prešiela 1 miliarda eur, ktorá sa bude využívať na 5 nasledujúcich rokov na digitálne hospodárstvo, na jeho rozvoj. To kritizujeme. A preto vzhliadame k vám. A keby som bol na vašom mieste, by som už vedel odpovedať, ale vy odpovedzte za seba. Čo ďalej? možno urobiť, aké číslo treba investovať do digitálneho hospodárstva, aby fungovalo. Ja vám to číslo nepoviem, neviem ho, pretože komisia ešte nie je etablovaná. Pýtate sa na ma podrobné otázky. Nová komisia predsa ešte nemá ani program. Možno keď už bude zvolený predseda Európskej komisie, tak potom bude možné odpovedať. Možno keď už bude 27 komisárov v kolegiu a prediskutujú si tieto veci, možno potom bude možné odpovedať. Takže prosím, neklate mi tieto konkrétne podrobné otázky, keď viete veľmi dobre, že na ne nedokážem odpovedať. Neviem, aké finančné objemy budú potrebné, čo bude nutné navýšiť, čo bude nutné venovať na ktorú oblasť Dobre, máme ambície, nezabúdajme na ne, ale nemám k dispozícii čísla, nemám v hlave žiadne konkrétne čísla. Jediné, čo viem a čo vám môžem povedať, je, že treba odstrániť bariéry a prekážky, ktoré stoja v ceste vybudovaniu digitálneho trhu. Máme príliš veľa operátorov, príliš veľa regulátorov. Musíme systém zefektívniť. Keď porovnáme EU s Čínou alebo USA, neuveriteľne fragmentovaný trh v Európskej únii. Je naozaj udivujúce čosi. A to sa netýka len finančných otázok, to sa týka aj politického líderstva. Musíme presvedčiť národné štáty, členské štáty EÚ, aby sa vzdali časti svojej digitálnej suverenity, aby už nemali práva, právo po fragmentarizovať digitálny trh v Európe ďalej. Ja si myslím, že každý so mnou v tomto súhlasí. Ja som si plne vedomí, že na konkrétne otázky vám neviem odpovedať, konkrétne rozhodnutia prijaté ešte neboli, ale sa určite treba zamerať na odstránenie obranných mechanizmov v národných štátoch, aj takých, o ktorých ešte ani nevieme, že existujú. Ale som si istý, že je to veľká práca, ktorá pred nami stojí. Nejde tu iba o čísla, ale ide tu aj o technické záležitosti tejto veci. Herbenie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Giza, slovo, pán Juncker. Jeden z hlavných problémov v západných demokraciách v súčasnosti je nedostatok dlhodobých vízií. To, že každý vidí krátko zrako to sa v členských štátoch prijíma už za normu. Keď sa pozriem na vaše priority a ja vidím, že sa zameriavate na krátkodobé problémy, to neznamená, že sú malé, ale sú krátkodobé. Britská otázka, TTIP, vysoké ceny energii, vytváranie pracovných miest a hospodárskeho rastu, to sú vaše priority, ale mne tam chýba základná vízia. To, ako posilniť európske hospodárstvo aj dlhodobo. Rád by som sa zameral na dve veci. Obe súvisia s trvalou udržateľnosťou, ale obe súvisia aj s hospodárstvom. Efektivita zdrojov je prvá. My sme veľmi zraniteľní v Európe, lebo toľko zdrojov na našom území nemáme. A efektívnosť využívania zdrojov sa týka životného prostredia. Možno dokážeme lepšie recyklovať, ale nič viac nedokážeme. Ako zakorporovať tieto snahy do oblasti diplomatiky, do zahraničnej politiky, do obchodnej politiky. Ďalšia vec sa týka klimatických zmien. Čo robíte s klimatickou politikou Európskej únie? Mne sa zdá, že nemáme Také, nemáte takéto priority. Ste ochotní bojovať ako predseda Európskej komisie za to, aby existovala veľmi, aby existovala dohoda, medzinárodná dohoda, taká, aká bola prijatá pred rokmi v Paríži, aby sme mali európske cieľové hodnoty v oblasti boja proti e, klíme, zmenám klímy? Som trochu prekvapený touto otázkou. Počas predošlých týždňov som konštatoval, e, že len málo kto si prečítal môj program. A dnes niektorí si myslia, že v programe nebolo všetko, to je pravda. Mm, ja som teda nechcel podrobne opisovať všetky politiky, ktoré je potrebné vytvoriť. Všetci sme obeťami e, krátko e, zrakosti, ak e, sme teda neschopní riešiť krátkodobé problémy, tak nemôžeme rozvíjať dlhodobejšie témy alebo strednodobé. E, politika životného prostredia politika klimatických zmien si vyžaduje osobitú pozornosť. Počas hospodárskej finančnej krízy, ktorá sa ešte neskončila, som stále hovoril, že keď sa skončí, tak aj e, tak e, klimatická kríza bude naďalej pretrvávať. A je potrebné sa brániť alebo vytvoriť určitú obranu. Má to teda osobitú dôležitosť. E, summit v októbri príjme určité e, rozhodnutia na základe cieľov, ktoré boli definované. Ja a aj niektorí z vás majú skúsenosti s tým, aké ťažké je realizovať e, definované ciele. Tieto ciele by sa mali stať záväznejšími. Chcel by som povedať, že počas Parížskej konferencie úloha lídrov e, bola veľmi potrebná. Ale v októbri Teda Európska komisia sa musí zasadiť o to, aby výsledky Parížskej konferencie boli ambiciozne. Chcete sa k tomu stručne vrátiť? Doplňujúca otázka? Áno, keď sa pozrieme na radu, tam Polsko dokázalo si uzurpovať klimatickú otázku a Polsko vydiera radu touto tematikou, takže komisia musí zasiahnuť, komisia musí nájsť riešenie na, na to, aby Polsko nemohlo ďalej ovplyvňovať politiku klimatických zmien v EU? Máte určitý spôsob pri, urči, pri všetkej úcte tendenciu zjednodušovať problémy. Polsko má svoje vlastné problémy a ja nechcem teda nerešpektovať polské problémy. Veľmi často som nesúhlasil, lebo nezhodoval som sa a povedal som to aj na e, rade so slovami polským kolegov, ale tieto problémy nevyriešime dnes tak, ako to hovoríte. Pán Lansdorf? Ja, vielen Dank, Guy. No, ďakujem, Guy. A pán Juncker, sme radi, že ste tu ako špičkový kandidát na predsedu komisie. Je to určite znakom pokroku v Európskej únie. E, hovoríme o otázkach, ktoré sa týkajú generovania rastu a dania šanci aj ľuďom na juhu. To sú nové služby, nové produkty, nové trhy. Ja mám dve otázky. Eh, tlačové agentúry hovoria, že u sociálnych demokratoch sa hovorí, že nástupca Oliho Réna bude sociálny demokrat. Neviem, či to eh, teda je pravda. A keď je to pravda, tak prečo? Nemal by to byť ten najlepší nástupca Oliho Réna, aby sme zabezpečili pakt rastu a stability. To je úplne centrálna téma pre nás. Ste si istí, že sociálny demokrat by, sa, by mohol dosiahnuť také dobré výsledky ako Oli Rén? Potom nové trhy, ďalšia otázka. Máme tu konaniak alebo e, dohovory s TTIP, e, ohľadom TTIP s Američanmi. Aké sú priority týchto rokovaní a aké sú vaše červené linie? A ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí. Ako chcete zlepšiť komunikáciu komisie, aby sme znovu získali dôveru niektorých členských krajín, pretože niek- v niektorých členských krajinách je veľká nedôvera? Um. Herr Kollege Lambsdorff. Ich habe erlebt während dieses Wahlkampfs. Počas eh, týchto rokovaní som sa naučil, že jediný spôsob, ako môže komisia konať, a ja som teda zažil e, veľa, e, pokiaľ ide o pakt rastu a stabilitu. A nikdy som teda nezažil to, že by sme si mali znovu premyslieť, ako e, preformovať politiku rastu. Teda aby ten rast sa naozaj aj dosiahol. A ja som už predtým povedal, že teda bránim to, čo dosiahol Oli Rehn. Dnes ráno v sociálno-demokratickej frakcii som uh, povedal, že som bol jediný, ktorý Oliho Rehna bránil. Jediný. Keby to bolo také jednoduché, tak uh, by to mal byť sociálny demokrat. A tak to aj bude. Pretože ja som konzervatívny uh, kresťanský demokrat, ktorý bránil túto politiku ja by som rád ponechal túto česť e, a toto potešenie, e, rád by som to bol ponechal niektorým iným, ktorí by toho boli schopní. Ale toto je základ programu novej komisie. Program novej komisie sa nebude odlišovať od toho, čo už bolo definované. A síce, že tu nebudú e, nejaké, žiad, nejaké zmeny každý vie, že v reformách pakt stability bol reformovaný v roku 2005, takto bol definovaný. Je tu marža, ktorá sa musí využiť, orientovaná na rast, na politiku rastu a to musíme mať na zreteli. Ja e, nie som e, nejaký odporca konjunktúrnych programov, v, roku, v hoci v roku 2008 a 2009 všetky členské krajiny to podporili aby sa tým ošetrili dlhy a deficity. Ale konjunktúrny program sa nemôže robiť do nekonečna. Teraz nie je tá správna chvíľa na takéto programy. Teraz je čas na štrukturálne reformy. A tie sa musia použiť, tie sa musia využiť, aby sme tu mali flexibilitu v stabilite v tomto pakte. A presne tomuto sa, toto budeme robiť. Chcel by som to jasne povedať. E, nečítal som žiadne tlačovné správy. E, sú tu určité teda tieto krátkodobé ciele, a potom sú tu správy v polke sveta, že som takéto niečo povedal a nevie sa skutočne, čo som tým mal na zreteli. robíme preto veľmi veľa chýb, pretože sa nepozeráme presne na to, čo, kedy, kto povedal, aký to malo význam. Ja som za stabilitu. Napríklad išlo, pokiaľ ide o Maastrichtskú zmluvu, tam som sa zasadzoval za nezávislosť centrálnej banky boli tu teda veľké spory, bol tu princíp nezávislej menovej politiky spolu s Delorsom, s Beregovom sme bojovali za to, aby táto téma koordinácie hospodárskej politiky bola braná vážne. Viem, kto bol za a kto bol proti. Všetci hovoria o hospodárskej správe dnes a my sme navrhli, aby sa to tak definovalo v zmluvách e, nie je peňažná politika, ale hospodárska politika. Aby sa táto posilnila. Ja som teda za stabilitu. E, Treba si uvedomiť, že čo sa týka Spojených štátov, a najmä rokovanie so Spojenými štátmi, tak ja by som naozaj bol veľmi rád, aby tieto rokovania boli čo najtransparentnejšie. Potrebujeme naozaj vyššiu mieru transparentnosti v rámci tohoto procesu. A je dôležité uvedomiť si, že to musí byť viac, ako to bolo doposiaľ. Čiže je dôležité, aby tá transparentnosť bola rozhodne vyššia. Budem sa pozerať veľmi pozorne na túto tému jednoznačnosti transparentnosti. A budeme v tomto smere samozrejme potrebovať aj súhlas Európskeho parlamentu v neskorších fázach tohoto rokovania, a to vtedy, ak máme uzavrieť takúto dohodu o voľnom obchode. Nemyslím si, že, predmet, e, že predmetom týchto rokovaní by mala byť aj ochrana osobných údajov. E, to by malo byť samostatná záležitosť. Ak hovoríme o tom, že chceme navzájom podnikať, navzájom obchodovať, musíme trvať na európskych právach, a európskych pravidlách, bez ohľadu na to, odkiaľ daná firma pochádza. Takže naše pravidlia musia byť rešpektované. My nemôžeme zrazu e, rokovať o našich základných právach a základných, základných aspektoch legislatívy, ochrana spotrebiteľa, ochrana výrobcov a tak tak ďalej. To sú témy, ktoré nie sú na stole, nie sú predmetom rokovania. Jednoducho nemôžeme dovoliť to, aby si na Američania vyberali hrozienka z koláča, čo sa im páči a čo nie a, a podľa toho my budeme adaptovať našu legislatívu. Takže v tomto smere naozaj musíme dostať našim slubom a v tomto smere sa pozorne pozeráme aj na, na dôležité meritorné otázky, a mm, treba si povedať úprimne, že ani tá najlepšia legislatíva vám nepomôže, ak sa nezlepší spôsob, ako navzájom komunikujú a spolupracujú inštitúcie. My v Bruseli sme súčasťou nejakého rozhodovania a potom ho vlastne my tu príjmeme spoločne nejaké rozhodnutie, premiéry dvihnú všetci jej ruky, dohodnú sa na niečom, potom sa vrátia domov a nadávajú na Brusel. No tak, tak to nemôžeme fungovať. Nie je možné, aby sme sa tu na niečom dohodli a potom doma tieto rozhodnutia kritizovali. Toto je nemožné správanie a musíme ho ukončiť Hovoril som, že každý na konci stretnutia povie, že oni vyhrali. Tak čo za sprostosť toto je? Treba si uvedomiť, že ak teda každý má pocit, že na konci vyhral a vyhral na úkor ostatných, no tak e, takýmto spôsobom nemôžeme fungovať kolektívne. Potom sa len pozrite na, na hodnotenia ratingových agentúr a pozrite sa aj na to, čo hovoria ľudia pred televíznymi kamerami. Zrazu je toľko výťazov Nikto nemôže vyhrávať na úkor niekoho v Európe. Alebo všetci vyhráme, alebo všetci prehráme. Jean-Claude, moja Nemčina je veľmi zlá, preto chcem si overiť, e, že sa to dobre pochopilo. E, každý socialista musí aplikovať pakt rastu a stability, ale ešte sa nerozhodlo, že to bude sociálny demokrat. Ja som to teda takto správne pochopil. Le de... E, predsedovia rozličných skupín, keď o tomto hovoria, hovoria o určitých garanciách portfólií ale ešte sa o tom nerozhodlo, ak som to správne. Áno. Ja len uh, opisujem to správanie, s ktorým som konfrontovaný. Takže ešte sa o tom nerozhodlo. teda to je informácia, e, ktorá nesúhlasí presne s tým, čo sme e, počuli z ostatných frakcií. This... Myslím si, že táto dôležitá diskusia si týka paktu z a stabilitu a vy ste to tiež spomínali. Thank you. Ďakujem pekne, ďakujem Ki. V prvom rade, Jean-Claude, vitaj tu v parlamente. Naozaj ťa tu veľmi rád vidím na pôde našej skupiny. No a naozaj ti chcem úprimne poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu ktorú sme mali počas tých najťažších chvíľ v období krízy a najmä ďakujem za tvoju konzistentnú podporu e, v rámci hľadania komunitárnej metódy, v rámci podpory reformy a zároveň pri podpore silnejšieho hospodárskeho a finančného riadenia. Bolo to veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom dokázali zvrátiť vývoj krízy a e, treba povedať, že to bol najmä výsledok reformy Paktu stability a rastu, ktorý sa nám podaril a zároveň posilnenie hospodárskeho dohľadu a správy, ktoré viedli k tomu, že fiskálne deficity sa v Európe znížili a to zhruba z 7% na 3,5% a zároveň, že miera štátneho dlhu sa už stabilizuje v Európe ako celku počas tohoto roka. Takže to všetko bolo kľúčové preto, aby sme dokázali situáciu zastabilizovať a zároveň aby sme zabezpečili hospodárskú obnovu. A bude to aj tvoje dedičstvo, Jean-Claude. Možno len k vyjasneniu tvojho stanoviska ohľadom toho, či ďalšia, ďalší výbor pre ekonomické a menové záležitosti eh, ako bude fungovať. Eh, no, <laughs> ja tak či tak nebudem k dispozícii, pretože Ehm, fínska vláda má eh, ma teraz sa eh, žiada, aby som umiernil eh, tvrdé línie v tomto výbore, pretože ja som sa snažil zabezpečiť štruktúrálne, rovnováhu a nie nominálnu rovnováhu. Takže, tak či tak čelíme vysokej miere nezamestnanosti v Európe a nízkej miere investícií. A zároveň sa snažíme nastaviť našu stratégiu tak, aby sme podporili rast prostredníctvom reforiem, prostredníctvom investícií a zároveň, aby sme pokračovali v konzistentnej konsolidácii verejných financií a pritom zároveň rešpektovali aj pravidlá paktu. Takže v tomto smere moja otázka v kontexte tohto všetkého je, aké kroky eh, príjmeš tak, aby si zabezpečilo, že členské štáty aj tých 11 členských štátov, ktoré sú stále v procedúre nadmerného deficitu, budú plne e, konať v súlade s reformou a zároveň paktom stability a rastu. The best... E, Najlepší spôsob, ako vyhrať v týchto krajinách alebo ako, eh, ako presvedčiť tieto krajiny je trvať na aplikovaní pravidiel a zároveň uplatňovať tieto pravidlá nie nejakým dramaticky odlišným iným spôsobom, ako to je všeobecne zaužívané, ale zároveň využívať eh, maržu flexibility, ktorá bola doplnená do paktu, keď bol pakt v roku 2005 reformovaný. Ja si ani mimochodom nemyslím, hoci to možno vyvoláva titulky eh, v európskych novinách. Ja si nemyslím, že došlo k nejakým veľkým zmenám v interpretácii týchto pravidel. Ja si myslím, že je tu dôležité, aby sme sa sústredili vo všetkých krajinách na štruktúralne reformy. Štruktúralne reformy sú dôležitejšie ako plnenie nejakých nominálnych cieľov. Počas posledných rokov sme sa možno zbytočne sústreďovali, lebo sme sa takto nedostatočne sústreďovali na otázky súvisiace s hospodárskou konkurencieschopnosťou. V rámci našich vnútorných stretnutí sme opätovne a opätovne zdôrazňovali potrebu toho, aby sme tu mali vyvážený vývoj medzi e, rastom miest a rastom produktivity, ale zároveň to nebolo komunikované navonok, možno zvyšnému svetu, dostatočne dobrým spôsobom. Takže moja odpoveď je, že je dôležité, áno, trvať na plnení nominálnych cieľov, ale oveľa dôležitejšie sú štruktúralne reformy. Uh, Marian? Poprosím všetkých, aby sa dodržali, eh, aby dodržali jednominútový limit na otázky. Marian? Ďakujem pekne, Guy, a v prvom rade vás tu vítam, pán Juncker, vítam vás v skupine ALDE a sme radi, že si môžeme vypočuť to, čo nám hovoríte. Takže e, pred 20, alebo len 24 hodín po voľbe e, predsedu, kandidáta na predsedu komisie je dôležité, aby ste predstavili e, správu o zamestnanosti mladých. Nemusím vám citovať čísla a vlastne tie katastrofické čísla, pre ktorými stojíme v mnohých členských štátov, najmä čo sa týka nezamestnanosti mladých. A myslím si, že európsky občania naozaj očakávajú od parlamentu a komisie, že bude konať v tomto smere. Moja prvá otázka je, aké konkrétne kroky príjmete vy na to, aby ste zlepšili prístup alebo dostupnosť trhu práce pre mladých ľudí a zároveň ako zabezpečíte aj plné využitie fondu záruky pre mladých. Moja druhá otázka sa týka aj môjho hlavného výboru, a to je výbor EMPL. E, len pred niekoľkými chvíľami ste povedali, že musíme e, brať naše sociálne záväzky vážne. A ja sa chcem spýtať, aké kroky navrhujete vy, aby sme prijali, tak aby sme naše sociálne záväzky brali na väčšiu mieru alebo brali vážnejšie, Jean-Claude? Najskôr by som chcel povedať, že by sme mali že by sme nemali dávať sluby, ktoré nemôžeme dodržať. Európsky parlament a komisia nevytvoria ani jedno pracovné miesto, ani len jedno. Môžeme vytvoriť všeobecné podmienky, makroekonomické podmienky, ktoré umožňa Európe nadviazať na rast, ktorý musí byť vyšší ako momentálny rast, ale nemôžeme vytvárať dojem, že o 5 rokov komisia, parlament ukončia masovú nezamestnanosť. My to nedokážeme. A Európa nemôže byť za to zodpovedná. Sú tu aj národné vlády. Tie sú poverené politikou zamestnanosti Európska únia môže pre nich vytvoriť podporné nástroje, ale politika a jej obsah je vecou národnej vlády. Tie nemôžu povedať, e, alebo teda národná vláda nemôže tvrdiť, že Európska únia vyrieši nezamestnanosť. Európa musí dať k dispozícii európske nástroje a potom národné vlády ich môžu využiť. Áno, masová nezamestnanosť mladých e, je veľmi vážnou témou. E, zhromaždili sme 6 miliard e, na garanciu pre mládež. Musíme vytvoriť aj ostatné, aj iné programy. Myslím, že sú len dve vlády, ktoré zaviedli programy. Peniaze sa neabsorbovali, nevyužili tak, ako peniaze v štrukturálnych fondoch, ktoré sa neabsorbujú alebo len v malej miere. Teda politika tu je, ale musíme rešpektovať a aplikovať túto politiku. Je tu 6 miliard, ktoré sa nevyužili. Prečo teda máme spúšťať nové programy, ak súčasné programy e, sa nevyužívajú zo strany vlád? Myslím, že ak by sme sa dohodli na tom, že tu musíme e, spustiť skutočný digitálny trh, ak chceme byť skutočne konkurencieschopní e, v, aj na jedno, ak by sme mali e, mať investičné programy, ktoré budú in, financované a financovateľné, aby sme lepšie si počínali v oblasti dopravy, informatiky a telekomunikácií rast bude okamžitým výsledkom a v oblasti zamestnanosti e, by tieto výsledky boli veľmi e, užitočné, veľmi oceňované. Nesmieme sa teda sústrediť len na jednotlivé segmenty, ale musíme to e, ponímať širšie. A pán Depre? Jean-Claude, neskrývam, že mám určité obavy, e, pokiaľ ide o fiskálnu oblasť. Pretože v tvojom príspevku som mal pocit, že to je jediná oblasť, kde si taký hrozivejší, e, čo sa robí vo veľkovojvodstve luxemburskom. Viem, čo sa robí u vás, ale teda máme tu iné záujmy. Chcem znovu položiť otázku, ktorá sa netýka luxemburských eh, fiskálnej oblasti, ale chcem povedať, eh, že eh, nie nelojálnej konkurencii. Ty si teda zástancom určitej konvergencie vo fiskálnej oblasti. Pot, môžeš to potvrdiť, že sa budú zbližovať fiskálne základy, daňové základy? Uh, v eurozóne alebo na úrovni celej EÚ. Zdá sa mi, že toto je otázka, o ktorej sa veľa hovorilo počas volebnej kampane a e, po druhé, pokiaľ ide o FATKA, teda tento americký systém, e, teda údaje, ktoré sú odovzdané e, americkým orgánom a rezidentom, ale aj cudzincom, ktoré nemajú trvalý pobyt v USA, teda ale majú tam určité záujmy, a ktorí by mohli byť potrestaní americkým právnym systémom, hoci teda nepobývajú na území USA. Myslíš si, že tento systém je kompatibilný s európskou legislatívou, alebo je toto systém, ktorý by sme mali rozvíjať aj v Európe, ak chceme ukončiť určitých, určitým formám daňových únikov. Teda toto je veľmi konkrétna obava. Storočia ty a ja a Žan a ja hovoríme o e, európskej fiskálnej oblasti a dnes sme sa prvýkrát zhodli. po tom, čo som zaviedol, potrebné zmeny v mojej vlastnej krajine. Ja tu len zopakujem, že tu vidím potrebu prijať určité kroky, pokiaľ ide o zdaňovanie podnikov. E, v e, rade sa teda hovorí o tomto spoločnom e, základe bol by som rád, keby e, rada e, sa teda uberala smerom k schváleniu tohto textu, teda tento návrh komisie zostáva na stole. Je pravda, že podniky v Európe a nielen v Európe mm, sa e, hrajú teda s týmito rozdielmi vo fiskálnej oblasti. Musíme tu teda vyvinúť kolektívnu snahu, podrobne sa pozrieť na túto oblasť a týmto krajinám e, musíme poskytnúť dve veci. Teda e, nie je to len daňový záujem, ale aj záujem podnikov, ktorý veľmi často je privilegovaný a ja by som bol rád, keby v tejto oblasti sme pokročili. Ja nechcem ani tie texty stiahovať, ktoré sa týkajú dane z finančných transakcií, teda TTF. To zostáva na stole, či už e, sa teda rada bude angažovať prostredníctvom posilnenej spolupráci, ale budeme sa teda venovať týmto textom. Áno, fakt táto tu máme, to je e, výnimočné, tieto kroky USA Áno, Guy hovorí o Spojených štátoch európskych, ja hovorím o USA. Tak to je. Ak, ako premiér alebo minister financí v Luxembursku som bol proti, tak všetci v parlamente hovorili, aha, Luxemburčania, vy ste to chceli, tak teraz eh, si to užite. Silvi Gulár. Ďakujem, Guy. Pán Hajnker, vítajte. E, vy ste také dve prekvapenia vy ratifikujete a podpisujete zmluvy, ktoré ste pripravení rešpektovať. My sme radi, že tu máme takého špičkového kandidáta. A po druhé, môže sa stať, že aj keď sa vyberie na čelo komisie niekoho, kto je za komunitárnu metódu, tak môžu mi tomu len radiť Dve otázky konkrétnejšie k bankovej oblasti. Predošla komisia urobila veľa práce spolu s parlamentom v rámci spolurozhodovania aj s radou, aby boli určité pravidlá, Eh, hovoríme tomu banková únia. Mám pocit, že nikto nechápe, čo to banková únia je. Eh, ak to nie je teda nejaký darček pre bankárov. Takže ako môžeme toto zlepšiť, eh, to vysvetliť, čo je za tým a ako si predstavujete túto prácu, pretože pre nás bude veľmi ťažké v ďalších piatich rokoch dbať e, o to, aby sa implementovali tieto texty. Myslím si, že máme tendenciu v Európe e, navršovať legislatívu, ale nezaujíme sme sa na následné kroky, teda našu úlohu e, takéhosi kontrolného orgánu či dozorcu v Európe. A potom základná otázka pre niektoré členské krajiny, aby sa zlepšilo financovanie malých a stredných podnikov. Máme tu banky, ktoré hovoria, že majú e, prostriedky, ktoré môžu požičiavať, ale podniky ich nechcú a naopak. Myslíte si, že tieto otázke e, teda, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov, či by sa to dalo nejako vyriešiť? Oui, uh, Sylvie. Áno, Sylvie. Veľmi e, často sa stáva, že európske otázky sa nevysvetľujú dostatočne. Napríklad Európania nemajú radí termín únia, únia, únie, únia energetiky, e, rôzne ďalšie únie a Európania to nemajú radi. Keď sa hovorí o bankovej únii, tak Európania si myslia, že to je nástroj, ktorý sme vytvorili pre banky. Ale Ide o rámec, nie je to teda opak, ale i rámec bankových e, činností a aktivít. Naozaj sa nám ťažko vysvetľujú princípy e, centralizovanej e, kontroly chceli sme prerušiť spojenia medzi bankami a teda štátmi to sa snažíme vysvetliť a je potrebné vysvetliť, čo to banková únia je jednoduchou vetou a síce, že daňoví poplatníci nebudú zodpovední za chyby, ktoré spôsobí niekto iný. Veľmi podrobne musíme aplikovať tieto, túto legislatívu. A myslím si, že v tejto oblasti nás čaká ešte veľa práce budem o tom diskutovať s predsedom EIB, Kristianom Lie, Európskou investičnou bankou. Budem hovoriť aj s malými a strednými, s predstaviteľmi malých a stredných podnikov, aby sme sa teda zamysleli nad týmto nástrojom. Myslím si, že nové a existujúce nástroje e, Európskej investičnej banky by sa dali využiť na to, aby sme tu mali taký pákový efekt, pokiaľ ide malé a stredné firmy. Je pravda, že úvery a ako sa pridelujú, že toto nie je uspokojivé. Grécko a ostatné krajiny jednoducho nemôžu využívať investičný potenciál pre malé a stredné firmy. Dve posledné otázky. Pani Michajlová, najskôr predsednička výboru REGI a predseda rozpočtového výboru, pán Artuj. Nech sa páči, pani Michalová. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Juncker, vo vašom úvode ste spomenuli urgentnú potrebu investícií v kombinácii verejných a súkromných finančných prostriedkov. Ja s vami súhlasím, ako ste povedali, musíme aktivovať mašinériu, ktorá rozbehne takéto plány. Čo sa týka regionálneho rozvoja, je dôležité zaručiť, aby sa investovalo do infraštruktúry. Rada by som vedela, čo si o tom myslíte. Ako vidíte možnosť, že by sa dali mobilizovať úspory v bankách na to, aby sa investovalo do infraštruktúry? Dajú sa použiť úspory v bankách na investovanie do infraštruktúry, alebo viete, akú lepšiu úlohu by mohli zohnať finančné nástroje, finančné inštrumentárium, využiteľné na regionálne politiky, najmä v kontexte príprava rokovaní o národných partnerských dohodách jednotlivých krajín. Ako vidíte úlohu Európskej komisie v tejto celej veci? Ďakujem. Ďakujem, Guy. Ďakujem, Jean-Claude. Na tomto vypočutí si môžeme zmerať teda to, ako sme ďaleko vo fiskálnej konvergencii veľmi často v euroskupine si nám pripomínal naše povinnosti a veľkovojvodstvo teda v, už v popoludní mohlo o tej, o, hovoriť o výsledkoch. Ty si za fiskálnu konvergenciu, e, za to, aby sa bojovalo s nelojálnou konkurenciou tejto oblasti. Najlepší prístup je mať vlastné zdroje, špecifické dane, ktoré sa týkajú všetkých alebo celého územia Európskej únie. Bola tu vytvorená skupina na vysokej úrovni. Ak, aké sú tvoje očakávania voči tejto skupine a akú podporu jej poskytneš, aby sa dosiahli tieto ciele v oblasti vlastných zdrojov? si kandidátom na predsedu komisie a viacročný finančný a rozpočtový rámec bol schválený na 7 rokov. Predstavil si nám svoje ambície, to znamená, že tu bude určitá revízia tohto viacročného finančného rámca. Aké iniciatívy plánuješ e, v oblasti e, realizácie tohto viacročného finančného rámca? A na záver, keďže ti záleží na rozpočtovej disciplíne a, a aký bude osud nevyužitých prostriedkov, pretože táto suma sa z roka na rok zvyšuje. Máme tu viac ako 220 miliard 31. decembra 2012 a sú tu teda faktúry, ktoré treba okamžite zrealizovať 23 e, miliard. Nebolo by dobré, dobrou politikou, keby e, tento rozdiel medzi záväzkami e, z Mizol. Ďakujem. Jean-Claude. K prvej otázke e, ja e, odpoviem, že spoločne s EIB a s ostatnými partnermi, všetkými možnými, sa snažíme zladiť naše nástroje, vrátane regionálnej politiky, aby sme znovu spustili tento investičný motor v Európe. Čiže je príliš skoro, aby som vám mohol eh, podrobne odpovedať. Áno, Žán veľmi často si mi eh, hovoril, hlavne teda v Senáte alebo v rozličných interviách, o tom, čo si myslíš o fiskálnej politike Luxemburska. Nemal si to robiť? pretože veľkovodstvo aplikuje európsku legislatívu, ktorá je nedokonalá. Nedokonalá. V oblasti DPH, elektronické DPH sme zmenili. Od 1. E, januára 2015 sa to budú rozdeľovať výnosy pod francúzským predsedníctvom Christine Lagarde na začiatku roku 2007 rozhodla a v roku 2010, 11 a 12 si opakoval, že Luxembursko musí zmeniť pravidlá, ale nemôžeš vyžadovať, e, aby sa teda francúzske vlády nemôžeme žiadať e, o takéto zmeny. Čiže e, milil si sa, pretože to bolo ešte rok predtým, ale to nevadí, a žarty bokom. Pokiaľ ide o nevyžuté prostriedky, tá nekonečná diskusia, ehm, teda rozdielky medzi platbami a záväzkami, ja súhlasím s tvojim názorom, ale komisia nie je rozpočtovým orgánom, má len vykonávať vôľu ehm, rozpočtových orgánov, čiže parlament a rada musia o tom diskutovať. Chcel by som ešte, aby sa venovalo viac pozornosti diskusii okolo európskeho rozpočtu. Ministri financí e, sa o to nezaujímajú. E, rada, e, rozpočet, zahraničné veci, teda ministri financí, tí sú na príslušných e, samitoch. Ministri financií e, teda radi diskutujú o európskych financiách, ale nikdy sa o to sami nestarajú. Chcel by som, aby táto otázka nevyždých prostriedkov, e, aby konečne sa zmietla zo stola. Komisia čas, komisii často chýbajú prostriedky na platbu faktúr a my hovoríme, že e, tok úverov sa musí zlepšiť, ale komisia nemôže plniť svoje záväzky, svoje povinnosti, hlavne ohľadom podnikov. Taliansko, Grécko sa veľmi snažili, aby e, sa zaplatili všetky faktúry aby sa e, naplnili potrebné obálky. Pokiaľ ide o rozpočtovú otázku, a keďže si hovoril aj o vlastných zdrojoch, tak musím povedať, že od kedy som študoval, som za vlastné zdroje, som za vlastné zdroje, pretože už nechcem znovu zažiť tie tragické a dramatické chvíle, kedy uh, tu boli hádky medzi členskými štátami, pokiaľ ide o vytvorenie finančných perspektív, ktoré sú na 5 či 7 rokov. Bude tu e, revízia, v, e, teda je tu primeraný nástroj, potrebujeme sa na to pozrieť v roku 2016. Ja nebudem anticipovať e, teda výsledky v roku 2015. Musíme sa nad tým zamyslieť. Chcel som sa opýtať Maria Montyho na výsledky jeho práce v tejto skupine. Myslím si, že táto skupina robí vynikajúcu prácu a Mario by mal pokračovať. Ale táto diskusia o vlastných zdrojoch, tak tá by sa mala začať už dnes, pretože ak budeme čakať až do konca tohto procesu, tak už sa nebudeme môcť vrátiť dostatočne ambíciozne k tejto agende. Ja nestrácam ilúzie, pretože ani si nerobím veľké ilúzie, pokiaľ ide o vlastné zdroje, ale táto diskusia e, sa musí udržať pri živote a určite nie e, to nejak spomalovať alebo oddalovať alebo revíziu v strede obdobia aby sme nemali nejako oddialovať. Teraz e, pôjdeme k ďalšej kapitole. E, kapitola Sophie Infeld. Ďakujem za slovo, Ďakujem za slovo, Veľmi rada si, som si vypočula vaše výpovede. Prioritné Dokumenty som si preštudovala a chcem sa venovať priorite číslo 5, to znamená zvláštna pozornosť konkrétnemu členskému štátu EÚ. Keby sa to nahradilo tým, čo by mala byť vaša kľúčová priorita, a to sú základné ľudské práva, to by bolo dobre. Som rada, že ste urobili odvolávku na základnú chartu ľudských práv, ale aj tak by som rada vedela konkrétnejšie. Všetci vieme, že v členských štátoch niekedy úplne nerešpektujú právny štát, základné ľudské práva, práva žien, práva Rómov, nezávislosť e, justície a podobné témy. Ste ochotní intervenovať v, tej, v týchto veciach? Budete odvážnejší ako predchádzajúca komisia v týchto konkrétnych krajinách, kde nerešpektujú základné ľudské práva? Budete schopní rovnako zasahovať, ako keď nefunguje finančná disciplína alebo hospodárske otázky? Opakovane sa vás táto snemovňa pýtala 12 krát konkrétne, aby sa vytvoril základný dokument k právam e, gejov a lesbičiek LGBT komunity. Tento základný dokument e, by mal byť prijatý. E, nemali by sa prijímať dokumenty v tme, tak povediať za scénou. Mali by sme sa venovať transparentnosti a legislatívnym normám, ktoré by upravili transparentnosť, pretože Európa volá po viac transparentnosti, ako tomu je teraz. Ďakujem. Oui. Áno, často mi hovoria, že ja som ten pán nie. Že, že ja teda hovorím, že som tak trochu ako vy že pracujem, eh, tak povedať, za stenou, za stenou. Uh, Um, presne, nikdy som nebol sám v týchto miestach. Bolo nás tam veľa, často sú tým ľudia šokovaní. Sú tu teda rozhodnutia, ktoré si nezasluhujú verejnú diskusiu ani transparentnú diskusiu. Ja s Olim a s ostatným som bol predsedom euro e, skupiny, ale demagogia mi začína ísť na nervy. Myslíte si, že výmené kurzy, že rokovania o mene s ostatnými krajinami, že programy e, zbližovania sa e, sa dajú zvládnuť verejne? Nie. Transparentnosť by škodila tým najslabším ja odmietam transparentnosť, e, keď e, by mohla škodiť tým, ktorí nemajú ostatné iné obranné prostriedky. V iných oblastiach diskusie musia byť transparentné, musia e, byť vysvetliteľné a budem vždy po vašom boku, pokiaľ ide o to, aby sa urobilo potrebné, ale určité prvky rokovania sa nedajú zverejniť, kým sa nedosiahnu výsledky. Po druhé, áno, ja budem e, veľmi striktný, ak ma podporí komisia, e, v tom, e, e, že budem proti nerešpektovaniu základných práv. Už v Rade Európy chýbal jeden hlas, pretože mi povedali, že som príliš striktný s krajinami, teda išlo o Maďarsko, keď sa pýtali Orbána, e, položil niekto túto otázku, nejaký poslanec? prečo e, Briti neschválili moju kandidatúru, prečo e, maďarský premiér nepodporil moju kandidatúru. Toto nie je základné práva sa musia rešpektovať zrovnako intenzívne všade na celom území EÚ a ja e, v tejto oblasti nie som prístupný žiadnym kompromisom. Ide o zásadnú vec, a toto je, e, bude urobené nezávisle od Maďarska, pretože sú aj iné krajiny, ktoré nie sú tiež exemplárne v e, súvislosti s týmito problémami, e, ktoré ste spomínali. Európa musí mať určitú pozíciu v niektorých oblastiach a pýtajú sa ma, hoci ja teda nemám žiadne zásadné problémy uh, s zahajovaním e, legislatívnych iniciatív, či už ide o práva homosexuálov a podobne. Ja som za. Ale položme si otázku, či je skutočne potrebné, aby Európa, aby Brusel riešil tieto otázky, aby ich reguloval, Skôr členské krajiny by to mali robiť. Aj tu sú základné práva, ktoré sa musia rešpektovať. A ja neviem, či Európska únia je tým najlepším kandidátom na to, aby e, zahajovala takéto, alebo stimulovala takéto smernice. Toto sa týka uh, členských krajín, ale ak by ma o to žiadali, tak to urobím. Ja som bol veľmi iniciatívny vo svojej vlastnej krajine v tomto smere, ale kladiem otázku, či si naozaj myslíte, že Európska únia by sa mala starať o tieto témy. Ak to národná legislatíva nerešpektuje, ak nerešpektuje základné e, práva, tak vtedy sa tým musí zaoberať Európska únia, ale rozhodovať či vydávať zákony v oblastiach tohto typu, e, smernice v tejto oblasti, Ehm, určite nebudeme vytvárať nejakú smernicu v oblasti sobášov homosexuálov alebo in, takýchto problémov. Ja s tým nemám problém, ale Európska únia sa musí e, zaoberať e, tými zásadnými vecami a teda toto už je na e, pleciach členských krajín. Ja som teda bol vždy za toto, e, možno, že sa vrátim k tomu článok 7 neaplikovala sa. Táto komisia, táto nová komisia bude mať potrebnú odvahu, aby sa to urobilo? Ja teda nepôjdem proti e, všetkým, proti vládám, ale my potrebujeme ho využiť. Komisia môže robiť, čo chce. Predseda komisie k, môže využiť všetky nástroje. Ja môžem sa hrať s článkom 7, ale rada rozhoduje. A ak viem, že rada nebude nasledovať komisiu, tak ja budem teda ten odvážny, ktorý e, zobral do rúk článok 7, ale budem vedieť aj to, že to nepovedie k žiadnym výsledkom. Ja som za aplikáciu článku 7, ale e, Ehm, som proti tomu, aby komisia bola demagogicky za niečo, čo neprinesie výsledky ani pre EÚ, ani pre členské krajiny. Je tu špecifický príklad, ktorý mám na mysli, kde táto eh, skupina žiadala o to, aby sa to zahájilo a skôr tí ostatní nemali, neprejavili odvahu. Vrátim sa k Sofii. Predovšetkým, povedali ste, že Európska únia sa musí zaoberať veľkými zásadnými témami. Ja si myslím, že základné práva vrátanie práva pre skupinu LGBT sú veľkou témou. A po druhé, Vypočula som si pozorne, čo ste povedali o transparentnosti a musím povedať, že trošku eh, vo mne vz- sa vzbudili obavy. Čo sa týka budúceho týždňa, ja naozaj chcem vedieť, či za nasledujúcich 5 rokov bude predseda Európskej komisie bojovať za väčšiu transparentnosť. Nariadenie o transparentnosti ponecháva priestor na manevrovanie. Netreba bojovať každú sekundu, každú minútu, ale rozhodne treba, aby bolo silnejšie. Táto legislatíva bola silnejšia. Odpoveď? Samozrejme, že legislatíva sa musí týkať všetkých, každej minúty, každej témy. Musíme nastaviť politiky tak, aby sme robili veci síce transparentne, ale nedá sa slúbiť, že vždy v každej téme tá transparentnosť bude úplne 100%. Takto politika nefunguje. Ja by som rád upriamil vašu pozornosť na fakt, že ešte stále nie som komisárom. Mali by ste posudzovať komisiu až potom, keď začne pracovať, keď príjme programové vyhlásenie, ktoré predložíme Európskemu parlamentu. Mienim urobiť to, čo mienim urobiť, ale zatiaľ ešte nie som predsedom Európskej komisie. Mám tu ešte dve otázky. Dve otázky kazilo o emigrácii. Pani Desarnes a potom Cecilia Wikström. Áno, ďakujem, Uh, Najskôr teda táto diskusia je veľmi kvalitná. Musím povedať, že ak chceme robiť európsku politiku, a ak nás počúvajú občania, pozerajú sa na nás, tak e, určite to napomôže e, európskej myšlienke, ale teda určite táto diskusia je kvalitná, je to dobré a ďakujem všetkým. Druhá vec, súhlasím s vami, myslím si, že Európa sa musí e, znovu začať zaoberať podstatnými vecami, musí robiť menej, ale lepšie. A ja si veľmi cením tú skutočnosť, že ste tu a že hovoríte o migračných tokoch. Je na to potrebná odvaha, ale potrebujeme mať európsku politiku v oblasti emigrácie a nemôžeme tu žiť ako keby v bunkri. Musíme vytvoriť právne cesty prístupu do Európy, pretože dnes je to azylové právo a to nemôže fungovať. Uh, E, legálny prístup, musíme o tom diskutovať o kvótach e, v krajinách, musí tu byť efektívna solidarita, e, hranice sa musia kontrolovať a to znamená tretí bod politika skutočnej spolupráce a spoločného rozvoja, hlavne v súvislosti s Afrikou. Ehm, bolo by veľmi zaujímavé ísť týmto smerom skutočnej po európskej politiky emigrácie. Cecilia. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, že ste tu. Je mi ľúto, že vás tak vyčerpávame popoludní. Ja sa pokúsim sa vyhnúť takémuto činu. Prečítala som si s veľkým zájmom vaše priority, váš 5-bodový plán k emigrácii. Dá sa veľa urobiť pri nelegálnej migrácii, kontrole hraníc, spolupráci s tretimi krajinami, ale je tu zásadne dôležitá vec, ktorá tu chýba. Odvolávate sa na spoločný azylový európsky systém, ale úplne vynechávate ďalší krok. A ten je nevyhnutný, aby sa vytvoril la široká humanitárna azylová politika v Európe. A to znamená pravidlá pre ľudí, bezpečné, spolahlivé pravidlá pre ľudí. Spomenuli ste 6 miliónov sírčanov, ktoré, ktorí utekajú, zaplavujú okolité krajiny. Nie je nič vo vašich prioritách k tomu, aby bolo možné postaviť nejaké utečenecké tábory, dočasné úrady pre migrantov, celú infraštruktúru pre dočasné riešenie urgentných situácií aby sa istým spôsobom zmiernila tá hrôza, ktorú pozorujeme. Ľudia, ktorí sa utopili e, v, Stredozemnom mori, keď sa pokúšali dostať do Európskej únie, sú to tisícky ľudí. Videli sme už naozaj toho dosť na Lampedúze. Treba urobiť niečo, aby sa to skončilo. Na Lampeduze sa niečo deje každý deň. Čo s tým chcete urobiť, aby sa to skončilo? Ďakujeme, odpoveda pán Jean-Claude. Najskôr nevyčerpávate ma. To sa vám nepodarí. Už 9 hodín, e, teda od 9 e, rána e, počúvam a diskutujem a myslím si, že tieto diskusie sú veľmi kvalitné, ale teda nie je tu, hovorí pán Ferhoštát. Keď e, som ho, pracoval na svojich prioritách, tak som nechcem, nechcel vytvárať nejaký komplexný program krokov komisie. Ten program sa e, vytvorí, keď sa e, o tom dohodne 28 komisárov. Keď sa teda vytvorí komisia a tie problémy, ktoré spomínate, sú pre mňa veľmi dôležité. Európska únia musí byť aj humanitárnou úniou, aby humanitárne kroky boli prioritou. Musíme lepšie chrániť hranice a je smiešné, že e, máme tu 80 miliónový rozpočet pre Frontex. Musíme e, vytvárať e, podmienky na zlepšenie Musíme zabrániť tomu, aby sa ľudia utopili v eh, stre eh, dozemnom mori. Eh, je škandálom, že sa nezaoberáme problémy tam, kde vznikajú. Prečo väčšina členských krajín EÚ znižuje svoje rozpočty na pomoc, spolupráci a v, v oblasti rozvojovej pomoci? Prečo uh, Luxembursko v, mm, má svoj rozpočet na túto oblasť e, zniženú 1%. Prečo Británia znížila o 0,7% e, svoju rozvojovú politiku? Je teda potrebné, aby sme zabránili tomu, že budú umierať tí chudobní. Namiesto toho potrebujeme skutočnú rozvojovú politiku a aplikovať e, e, potrebné kroky tam, e, kde je to najnutnejšie. Musíme byť solidárni so všetkými, nielen tí, ktorí sa uh, utopia na uh, brehu mora na ceste k nám, ale aj s tými, ktorí žijú v tých chudobných krajinách, v inak by neprišli, keby mohli eh, žiť lepšie vo svojej vlastnej krajine. Máme tu ešte 5 otázok eh, v oblasti zahraničnej politiky. Je to teda jedna z kapitol, ktorá je najrozvinutejšia, najpodrobnejšia. Ani Minec a potom Hans von Baal a potom e, ďalší. Merci, uh, Ďakujem, pán Juncker, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Veľmi pozorne som si prečítala e, odseky, ktoré venujete zahraničnej politike, ktorá by sa mala rozvíjať v EÚ. A váš posledný odsek je taký veľmi zacielený. Hovoríte o tom, e, aké sú zásadné nedokonalosti v organizácii práce medzi komisármi poverenými rozličnými e, aspektami vonkajšej politiky. E, vysoká predstaviteľka nehrá svoju úlohu. Mohli by ste nám objasniť trošku viacej túto oblasť, pretože máte dlhoročné skúsenosti a sú tu také žabomyšie vojny medzi rozličnými DG, každý sa snaží chrániť, teda hrať sa na tom svojom piesočku. Ako chcete veci v komisii lepšie štrukturovať preto, aby zahraničná politika bola efektívnejšia, ako, ako je dnes? Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pán Juncker, ak vidíte dnešnú situáciu správne, iste pripustíte, že sme v nestabilnej situácii. Arabský svet, jeho interné vojny, Putinova politika, to všetko je viditeľné. Putinovo Rusko sa pokúša krajiny európskeho partnerstva dostať do úzkých, zovrieť ich vo svojom objati, tak povediať, za nie len krajiny východného partnerstva. Myslím si, že by sme mali investovať viac do obrany, a to už hovoríme niekoľko rokov. Viem, sú národné zodpovednosti krajín, ale akú iniciatívu by Junckerová komisia prevzala, aby vnútri v Európe alebo spoločne, spoločne s NATO a USA sa bránila lepšie? Ďakujeme, Hans. Bienard. Každý krát, keď, sa, keď dôjde k porušeniu, zásadnému porušeniu ľudských práv, tak vlastne dochádza aj k zbytočným, obrovským a nezmyselným vyjadreniam viny a obviňovaniam a sústraste všetkého možného. Myslíte si, že ten meký, tá meká moc, ktorú má Európska únia, ktorá je mimoriadne silná, že dokáže fungať, fungovať aj prostredníctvom suspendovania preferenčných dohôd o obchode, alebo napríklad tým, že budeme do, využívať efektívnejšie klauzulu o napredovaní v oblasti ľudských práv z roku, 80, z roku 96, ďalej eh, dokážeme zabezpečiť efektívnejšiu koordináciu zahraničnej politiky v rámci Európskej komisie a zároveň dôjde k posilneniu e, prepojenia medzi Európskou komisiou a EAS a vrátane aj e, účinnejšej komunikácie a efektívnejšej spolupráce. Keď som videl, že je tu snaha dosiahnuť dohodu s Veľkou Britániou a že, tu, že očakávate e, revíziu niektorých zmluv, tak aby to bolo výhodné pre, Euró- pre, pre Spojené kráľovstvo, čakáte, že Európska únia bude mať privilegovaný post eh, v Európskej únii? Bude to Európska únia na menu? A aké privilégia chce tie, to, tá, Euró- tá Veľká Británia, ktorá si nezaslúži žiadna iná krajina? Ďakujem, Guy. Pán Juncker, prehlbovanie a rozširovanie Európskej únie je dlhodobá zahraničná politika skupiny ALDE, skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Ja si myslím, že proces rozširovania je toho dôkazom. V Chorvátsku, v krajine, z ktorej pochádzam, je konsenzus vo veci, že balkánske krajiny by všetky mali vstúpiť do EÚ a to by prinieslo lepšie chápanie, prosperitu a spoluprácu v celom regióne. Niekoľké tieto krajiny už sú v procese rokovania s Európskou úniou, máme dokonca aj kandidátske krajiny na Balkáne a niektoré ďalšie krajiny sa snažia stať kandidátskymi krajinami. Ja by som sa chcel spýtať, či ďalšie rozširovanie sa naozaj neudeje za nasledujúcich 5 rokov a či to je skutočne dobré, že sa neudeje. Otázka pre vás, pán Juncker, aké procesy, aké očakávania si máme spájať s vašou potenciálnou pozíciou alebo postom predsedu Európskej komisie v tejto veci? Vrátime sa k tým reakciám? Voilà. Charles. K Charlesovi Gorensovi povie nám o vnútroštátnych záležitostiach. Charles? Ďakujem, Guy. Budem hovoriť o otázkach, ktor- ku ktorým sa vyjadril pán Š- mm, Jean-Claude. Mm, porucha mikrofónu, alebo sa niečo deje s mikrofónom? Tlmočníci nepočujú? Myslím, že dva rozmery vonkajšej a vnútornej solidarity sú neoddeliteľné v tých odpovediach. Si navrhol túto neoddeliteľnosť, alebo načtol si ju. Mňa prekvapuje to, že už od nepamäti sme sa zhodli na cieľoch e, financovania 0,7 Ako budu, to urobíme budúci rok, e, rok e, rozvoja. Ako zabezpečíme to, že teda niektorí vyhlásia túto, voľ, túto voľbu, ako sa to zrealizuje, aby sa toto aj dodržalo. Štyri krajiny, ktoré zodpovedajú e, podmienkam, jedna krajina, ktorá by to do, dokázala, mohla by to dokázať, ale nič preto skoro nerobí. Ďalšia krajina, ktorú si spomenul, ktorá nemá prostriedky, ale robí maximum preto, aby e, zrealizovala ciele. O tom sa rokovalo e, teda Louis Michel o tom rokoval pod luxemburským predsedníctvom. Uh, to e, viaže členské krajiny, komisiu a Európsky parlament? Čo môžeme urobiť, aby sme neboli zlým príkladom budúci rok, keď sa budú vlastne zdôrazňovať tie hlavné princípy, ten uh, medzinárodný rozmer, Žáklot? Začal by som otázkou, ktorá sa týka mileniových cieľov. Je pravda, že v tejto oblasti nie sme príkladom. Slávnostne sme zopakovali ciele počas eh, marcového či júnového samitu 2005. To by som byť členské krajiny, ktoré prijali toto rozhodnutie spoločne, aby si pripomenuli, blíži sa toto stretnutie a máme tu ciele Ja by som bol nerád, aby toto zostalo len literatúrou. Musíme tieto slávnostné sluby brať vážne. Keď teda ide o pretavenie do konkrétnych e, činov, sluby, ktoré, sľubov, ktoré sme urobili, tak tam už je to trošku problém. Uh, ja e, nechcem, alebo nemám špecifický vzťah so Spojeným kráľovstvom, ale som realista. Vo svojich prioritách e, som povedal, že chcem, aby sa to urobilo to, čo bolo napísané. Kto to nechce? Ak sme toho názoru, že Európska únia má mať e, konštruktívneho aktívneho člena Spojené kráľovstvo, tak musíme brať do úvahy fakty a okolnosti e, v Spojenom kráľovstve. Ja som nikdy nevidel nejaký e, zoznam požiadaviek britskej vlády. Britská vláda nie je jediná. Holandské orgány majú 53 bodov. To nie sú Briti. Je to v srdci Beneluxu, e, kde sa sformovala táto diskusia či debata. Musíme byť realistami a musíme napredovať, e, musíme sa zaoberať obavami iných. E, keď sú formulované takýmto spôsobom, musíme rokovať, debatovať s našimi priateľmi, aj teda s našimi britskými priateľmi. Sú tu určité limity, ktoré sa nesmú presiahnuť ja by som nechcel ohroziť štyri základné slobody a oslabiť zásady vnútorného jednotného trhu. Táto diskusia, teda ja nie som proti podrobne, podrobnému preštudovaniu Eh, požiadaviek, ale mm, nechcem, aby sme boli blokovaní inými, keď eh, bude otázka sa týkať napredovania. Ak členské krajiny eurozóny chcú eh, posilniť svoju hospodárskú koordináciu, ak máme komunitarizovať a integrovať do zmluv medzivládnej dohody, ktoré sme mali dohodnúť počas krízy, musíme konať aj keď ostatní chcú konať v opačnom smere. Toto je ten smer, e, ktorý by ste mali vidieť v mojich e, slovách dnes a aj inde. Ja nebudem opakovať podrobne otázku alebo otázky, ktoré sa týkajú SVČ. E, ja sa s tým ešte len oboznamujem. Viem, že kompetencie, konkurencia jednotlivých oddelení v tejto oblasti aj teda v iných existuje. Ja nechcem sa miešať do všetkých možných e, detajlov. Ja som tu, aby som robil politiku, nie byrokraciu. To sa vyrieši budeme mať jedného alebo jednu vysokú predstaviteľku. Môžeme kritizovať každého komisára, každého e, vysokého predstaviteľa, ministri zahraničných vecí. E, nie vždy veci zjednodušujú. To je teda to, čo by sa dalo na margo tejto témy povedať. Rozšírenie je skutočná téma. Ja, ako aj ostatní, hovorím, že nebude už rozšírenie v ďalších 5 rokoch. Nie len, že je tu únava z rozširovania, ale ja nevidím, aká krajina by mohla byť pripravená po ťažkých a hĺbkových rokovaniach do 5 rokov vstúpiť do EÚ. Ja ale nehovorím, že by sme mali skončiť rozširovací proces nie, toto je e, reálne zhodnotenie súčasnej situácie a perspektívy piatich nasledujúcich rokoch. Krajiny na Balkáne musia mať európsku perspektívu. Európska perspektíva im pomáha prežiť a znamená, že tento ťažko skúšaný región sa teda snaží. Nemôžeme sľubovať a zázraky v dvoch či troch e, nasledujúcich rokoch. Pokračujeme v rokovaniach so všetkými krajinami a š- kandidátsky štatút e, je e, pre tie, určený pre tie krajiny, ktoré teda splnia všetky e, potrebné podmienky, ale nemôžeme niekomu dávať nesplniteľné sluby. Teda nehovorím o konkrétnom rozširovaní v ďalších piatich rokoch. Posledná, posledný balík otázok k legislatíve, k legislatívnej práci, k fungovaniu komisie. E, a potom dáme slovo e, jednotlivým rečníkom, takže Lara Nikolaj a potom e, ďalší kolegovia v poradí. Potom ešte Francisko bude posledný, takže nech sa páči. Tak poďme, postavme sa k týmto otázkom ako k balíčku, takže pán Eh, predseda. Lepšia legislatíva nie je priorita len pre komisiu, aj pre parlament, ale je to základný predpoklad to, aby sme tvorili úspešnú politiku v oblasti tvorby pracovných príležitostí a v oblasti rastu. To je vaša hlavná priorita. Mám dve otázky, ktoré súvisia s touto legislatívou. Budete transformovať e, každoročnú správu o lepšej legislatíve na proces prehodnotenia kvality legislatívy, e, celkového legislatívneho procesu a zároveň princípu subsidiarity? E, to je prvá otázka. Druhá otázka, čo plánujete spraviť v oblasti boja proti súčasnému nerovnomernému uplatňovaniu európskej legislatívy to je téma, ktorá, ktorá oslabuje Európsku úniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Angelika, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Juncker, za túto hĺbkovú diskusiu a rovnako aj za vašu prítomnosť medzi nami. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, najmä po tejto diskusii, že naozaj potrebujeme novú e, komisiu a pod vašim vedením to bude komisia, ktorá teda by mala fungovať oveľa priateľskejšie než tá súčasná. No a zároveň Ehm, to, na to sa tiež zhodneme, potrebujeme nové a odvážne politiky s novým modelom správy a riadenia, ktorý bude účinný a efektívny. Zároveň to, čo sme zažili počas posledných rokov hospodárskej a finančnej krízy, bolo, že firmy e, so, e, so ženami vo vedení firiem sa dokázali popasovať s touto krízou lepšie. Preto my ako liberáli sme rozhodne za um, rodovo vyváženú komisiu. A moja otázka k vám je, zdieľate tento názor a je to zároveň cieľ aj pre vás? A aké kroky príjmete preto, aby ste zabezpečili rodovo vyváženú komisiu? A ešte skôr, ako dám slovo Franciskovi, chcem vám povedať, že všetci ľudia, ktorí chceli vystúpiť, budú mať priestor zajtra, keď budeme hodnotiť debatu. Viem, že Petra z Malí ďalší chceli tiež žerať slovo. Oni budú tí prví, ktorí budú môcť e, hovoriť zajtra, keď budeme mať hodnotenie tejto diskusie. Pretože Musím sa ospravedlniť, e, už meškáme a prekročili sme náš povolený rečnícky čas. Takže, Francisko, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Pán Juncker, vy veľmi dobre viete, že jeden z tých dôsledkov hospodárskej krízy a finančnej krízy bolo to, že sme dali väčšiu mieru prítomnosti, väčšiu mieru dôležitosti trom inštitúciám. Európskej rade, Európskej centrálnej banke a jednej neeurópskej inštitúcii, a síce Medzinárodnému menovému fondu. Moja otázka zje, e, vyhradzujete, e, teda myslíte si, že komunitárna metóda zablokuje možnosť budovania nových štruktúr na hranici zmluv? To by bola taká možno jedna z tých e, žiadostí, ktoré môže Veľká Británia pripraviť a vy môžete byť ochotní akceptovať. A zároveň ste ochotní využiť kompetenciu Európskej rady v oblasti legislatívnej iniciatívy a v oblasti politického impulzu bez interferencií, ktoré budú vyvíjať jednotlivé členské štáty. No a po tretie, na záver, aké návrhy realizu- plánujete zrealizovať v duchu článku 138 o fungovaní Európskej únie ehm, ohľadom toho, aby ste zabezpečili vonkajšiu e, plnohodnotnú reprezentáciu eurozóny. Ďakujem pekne. Jean-Claude, nech sa páči. Euh, K tej poslednej otázke Naozaj chcem, aby článok 138 sa využil pri návrhu komisie. Verím, že už sa to malo urobiť v roku 1998 a vtedy sme s tým neurobili nič. Myslím si, že to je odchýlka, nešpecifická situácia, že eurozónu nerešpektuje jeden predstaviteľ, ktorý by inštitucionálne bol symbolom ja som bol v G7, ja som sedel v tej stoličke, tak povediať pre hudobníkov alebo s tou taktovkou a to nebola žiadna zábava. Nebolo to ani smiešne. Bol tam aj Oli, ja som tam bol tiež. Potom sme tam boli spolu, potom sme museli odísť, pretože Franko, Nemecko, Taliansko, Britská, Britský front nesúhlasil s tým, že sme tam spolu a vyzeralo to hlúpo pred celou planetou, že nemôže jedna osoba symbolizovať eurozónu. Rokovací poriadok hovorí, že hlavné, hlavné sídlo IMF je vo Frankfurte, pretože my mm, sú hlavnými akcionármi. Vo Washingtone bolo ťažké to vysvetliť, pretože v septembri vo Washingtone býva krajšie počasie než vo Frankfurte. Možno sme to mali dať teda do Washingtonu, toto hlavné sídlo. Ale skutočne s tým treba niečo urobiť. Chcem, aby vznikol zástupca, reprezentatívny zástupca Európs- Euro- eurozóny Európy, to by naozaj zvyšilo našu kredibilitu, náš profil, reputáciu pred svetom. Po druhé, chcem to povedať celkom jasne a každému, kto mieni počúvať, to poviem. Chcem, aby v budúcej komisii bolo dostatočné množstvo žien na postoch. V súčasnosti je to tak, znejú komentáre mimo mikrofón, ktoré sa nedajú tlmočiť. Prosím, počúvajte ma, hovorí pán Juncker. Nikdy ste nepočúvali, keď ste boli v EPP medzi európskymi konzervatívcami a teraz nepočúvate, keď ste, sedíte v skupine liberálov. Máte už dostatočnú prax. Pán Juncker pokračuje. Teraz máme 9 žien v kolegiu komisárov a komisia má menej žien. Všetky sú v parlamente. Povedzte to vy v parlamente nahlas, že komisia má mať viac žien. Nehovorte to len tu mne, hovorte to na rade, hovorte to hlavám štátov aj vlád aj keď nie sú z politickej rodiny, do ktorej patrite. Hovoríte to všade, že Európsky parlament si želá, aby Európska komisia mala dostatočný počet žien na postoch. Povedzte to nahlas. Ja som nepochopil vašu otázku. Môžete ju zopakovať, pani? Týkalo sa to nariadenia o transparentnosti, či komisia mieni blokovať nariadenie o transparentnosti alebo nie. Jean-Claude, pozri sa, hovorí pán Perhovštad. V predchádzajúcej komisii polovica liberálnych komisárov boli komisárky, ženy. ťahali sme za kratší koniec. Neviem, či budeme teraz mať nejakých liberálnych komisárov. Ak nám nedovolia vôbec menovať komisárov, tak ani nemôžeme ovplyvniť pomer žien a mužov. Ale to sa všetko dozvieme vo štvrtok. Ďakujeme, ďakujeme. Ste muž, ktorého dobre poznám. A už dlho. Áno, je tomu tak. E, Pán Juncker odpoveda na poznámky, ktoré znejú mimo mikrofón a nedajú sa tlmočiť. Pán Juncker, po toľkých desaťročiach v politike rečník je prerušený. Pán Verhofstadt hovorí. Ďakujeme pánu Jean-Claude Junckerovi. Odpovedal na všetky naše otázky. Myslím si, že to bol dlhý deň, že odviedol dobrú prácu a zaslúži si potlesk za svoje odpovede. Ďakujem všetkým za účasť. Uvidíme sa zajtra. Naša skupina ALDE bude zajtra zasadať a vyhodnotíme si dnešné vypočutie, dnešné odpovede. Poslanci a poslanky, ktorí nemohli sa vyjadriť v dnešnej rozprave, dostanú slovo hneď na začiatku zajtra. A po diskusii príjmeme definitívne rozhodnutie, čo robiť ďalej v Štrásburgu. Ďakujem za účasť.